považovať tieto nominácie za potvrdené. E, Rada e, mi dala 5 stanovisk e, v rámci prvého čítania. Ide o návrh nariadenia o slobode pohybu. Tým, že bude uznav- budú uznávané niektoré kvalifikácie a niektoré teda aj certifikáty. Ďalej ide o Europol, ďalej ide o možnosť povolenia vstupu a pobytu osôb z tretich krajín. Ďalej je tu základné nariadenie v oblasti ochrane osobných údajov a takisto aj smernica o osobných údajov. Trojmesačná lehota, ktorú má parlament v dispozícii na to, aby sa vyjadril týmto návrhom rady, tak tá začína plynúť e, zajtra o 12. Právny výbor e, rozdal isté úpravy, ktoré sa týkajú schválených vecí zo strany parlamentu v zmysle patričného článku tieto korektúry sú považované za schválené, ak do 24 hodín zo strany jednej viacerých teda frakcií, alebo aspoň minimálne 40 poslancov e, nie je požadované inak. Tie návrhy sú tiež priložené k zápisnici.